Demokratickej republike, ktorej, e, na čele ktorého je Mig Jungle a sú tu mm, prítomní na tribúne, na oficiálnej tribúne, zastupcovia Korejského národného zhromaždenia, ako veľmi dobre. E, e, Korejská republika sa stala našou obchodným e, strategickým partnerom, máme spoločné hodnoty a hlavne e, spolupracujeme vo viacerých e, zahraničných otázkach. A chcem vám pripomenúť dohodu o voľnom obchode, ktorá bola schválená v júli 2011. To bola prvá dohoda, ktorá bola schválená Európskym parlamentom na základe nových pravidel, ktoré stanovujú zmluvy a ešte raz by sme chceli teda privítať našich kolegov, našich priateľov. Dnes večer bude mať príležitosť eh, byť na slavnostnej večeri s nimi prítomný a teda a určite si vymeníme niekoľko názorov, pripomienok situácii v ich krajine na eh, Korejskom poloostrove a takisto aj pokiaľ ide o vyhliadky pre Európsku úniu, obzvlášť pre náš Európsky parlament e, vzhľadom na voľby, ktoré sa u nás odohrajú v maji tohto roku. Ešte raz teda vítame našich korejských e, partnerov a kolegov. Prvým bodom na programe schôdze Thank you. Eh, teraz eh, tu máme otázku zo strany niektorého kolegu, teraz neviem ktorého, k programu schôdze. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa ospravedlňujem, že Teraz eh, vás zaťažujem touto otázkou, avšak mne to tu teraz nefunguje ani sluchatka, ani eh, vôbec toto technické zariadenie, čiže ja by som potrebovala technickú pomoc, eh, aby mi to pomohlo. Áno, takže poprosím, my vám zašleme nejakého technika, ktorý vám pomôže, aby ste mohli sledovať zvyšok tohto zasadnutia. A ďalšujúci program schôdze, ako som už povedal, sú vyhlásenie Rady a komisie, pokiaľ ide o rešpektovanie základného práva na